Dobré ráno, dámy a páni. Uh, <laughs> you, you, can, you can tell me when to stop. Um, okay, it will be a busy... Takže bude to hustý program. V prvom rade máme prijatie programu. Dovolte mi navrhnúť e, dve zmeny v návrhu programu. Dúfam, že politickí pracovia už vám odozdali e, tieto informácie a e, mne to odporučujú. Ehm, kvôli technickým zložitostiam a politickým ťažkostiam navrhujem odložiť e, naše hlasovanie o dvoch témach. Invest EU, to je spravodajkenia pani Westfall a nástroj Connecting Europe a e, to je spravodajca pán Piotrovský. A keďže vedúce gestorské výbory to tiež odložili, ten harmonogram vo svojich výboroch, tak môžeme hlasovať neskôr o týchto témach a môžeme ich potom na čas e, predložiť e, gestorským výberom. E, to je môj návrh, ak je to priateľné s týmito zmenami, môžeme prijať program. Dobre, ďakujem. Nemám žiadne oznámenia, pretože potrebujeme dosť času na hlasovanie. A teraz začíname hlasovanie návrh naredenia Európskeho parlamentu a rady, ktorý ustanovuje Horizon Europe v rámci program pre výskum a inováciu a upravuje jeho pravidlu pre e, účasť a šírenie. Toto je celý názov. Pán Van Nistelrooy, e, vy ste spravodajca, chcete slovo? Ďakujem. Presne ako ste podali k tej rýchlosti, ktoré potrebujeme, gestorské výbory to robia e, rýchlo a nemôžeme ich zostaviť, takže to je prvé stanovisko, ktoré treba prijať a všetci tieňoví a e, sekretariaci zaslúžujú vďaku za e, ich podporu a hladkú prácu a som rád, že sme to e, zachovali presne v rámci formulácií CPR a hlavne keď sme hovorili napríklad o možných priamých transferoch na národnej a regionálnej úrovni Takže sme dosiahli kompromisné dohody a môžeme mať hladké hlasovanie. Thank you very much. So... Ďakujem pekne, takže môžeme ísť priamo na hlasovanie. Pardon, mám eh, isté problémy s hlasovacím zariadením. Je tu niekto z technického oddelenia? funguje to? Takže, začíname hlasovanie a začíname s hlasovaním celkom e, pozmeňujúci návrh 147, 148, 187, 249 a 125. Kto je za? Kto je proti? Môžeme to preveriť, aby sme mali istotu v budúcnosti. Všetky hlasujúce zariadenia nefungujú? Otváram hlasovanie. Nie. Dobre. Dobre, potrebujú tieto slova. Milé, láskavé slova. Zatváram hlasovanie. Nech sa páči. Me están trayendo chcem, eh, aby ste započítali eh, môj eh, hlas, pretože mi teraz nesú moju hlasovaciu kartičku, lebo som nechal v plenárke a nemohla som teda hlasovať, no som tu od začiatku zasadnutia výboru. Nemám hlasovaciu kartu, ale som tu od začiatku zasadnutia výboru. Aha. Mohli by ste zvihnúť ruku, že som za alebo proti, len aby sa to započítalo. Takže vy ste za, tak je to prijaté. Dnes máte zlatý prst. Dobre, teraz ideme na kompromis 21. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Ideme teraz na kompromis 22. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Kompromis 23. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. Pozmeňujúci návrh 188. Eh, Kto je za? 88. To bolo v prvom bloku, pretože to je ideme na kompromis 24, pretože 88 tiež vypadáva. Kto je za? Proti? Zdržal sa prijatý. Kompromis 25. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal prijatý? Kompromis 26. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal prijatý? Teraz eh, ideme na kompromis 27 ale ja vám odporúčam, aby sme najprv hlasovali o pozemcom návrhu 234. Je to priateľné pre spravodajcu? Ehm, pre jasnosť e, ja nenamietam, ale mali by, ako spravodajca, e, hovorím, aby sme hlasovali proti tomu ak e, budeme hlasovať najprv e, o 2, 3, 4, tak musíme hlasovať proti. Ďakujem za radu. Takže hlasujeme o pozmeňujúcom návrhu 234. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Chceš to preveriť? Otváram hlasovanie. Zatváram hlasovanie. A je to zametnuté, pretože ja som tiež proti. Moja karta nefunguje tiež, takže je to zametnuté jedným hlasom. Nemáte výsledky. Pätnásť za, osemnásť proti, jeden sa zdržal. Takže taký je výsledok a teraz ideme na kompromis 27. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Ideme na kompromis 28. Kto je za? Kto sa zdržal? Prijaté. Kompromis 29. Kto je za? Proti? Zdržal sa? Prijatý. Kompromis 30, kto je za, proti, zdržal sa, prijatý. Pozmeňujúci návrh 250, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, zamietnutý. Teraz ideme na pozmeňujúci návrh 251, za, proti, zdržal sa, zamietnutý. Pozmeňujúci návrh 252, za, proti, zdržal sa, prijatý. Pozmite návrh 253 e, za, proti, zdržal sa, zamietnutý. Pozmite návrh 254, nie, 55, 55, 255 za, proti, zdržal sa, prijatý. 257 za, proti, zdržal sa, prijatý. 258 za, proti, zdržal sa prijatý, 259 za, proti, zdržal sa zamietnutý, kompromis 31 za, proti, zdržal sa prijatý, 261 za, proti, zdržal sa prijatý, 32, kompromis 32 za, proti, zdržal sa prijatý, prijatý. sa návrh e, ja musím ohlasiť, že sa návrhy 262, 265 a 231 a 274 a 141 sú stiahnuté. To je súčasť e, týchto kompromisov a ďalších kompromisov. ďakujem za tieto informácie. Ideme na 267, eh, ktorý nie je stiahnutý. Kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijatý. 268 za, proti, zdržal sa, prijatý. 269 za, proti, zdržal sa, prijatý. 270 za, proti, zdržal sa. Myslím, že to je prijaté. 271 za, proti, zdržal sa, preveríme. 271, otváram hlasovanie. Zatváram hlasovanie. Je to zamietnuté. Áno. Je to prijaté. Ja som to zle vypočítala, takže je to prijaté. Dvesto sedemdesiat dva, pozrite 272, kto je za? Uh, Tento pozmeňujúci návrh ide ku kompromisu 18, o ktorom sme hlasovali neskôr. Prepačte za túto informáciu neskôr, no nemusím o tom hlasovať teraz. Vypadáva to ako kompromis 18 je prijatý. Máte na mysli pozmeňujúci návrh 272, áno? Dobre, takže to zahrnuté do kompromisu 18 a ten už bol hlasovaný a schválený. Takže ideme teraz na pozmeňujúci návrh 273. Je to v poriadku? Kto je za? Proti? Zdržal sa? Prijatý. Ideme teraz na kompromis 33. Za? proti, zdržal sa prijatý. Pozmeňujúci návrh 277 za, proti, zdržal sa zamietnutý. 278 za, proti, zdržal sa prijatý. 279 za, proti, zdržal sa zamietnutý. 34, pozmeňujúci sa 34 za, proti, zdržal sa prijatý. 280 za, proti zdržal sa prijatý, 281 za, proti zdržal sa prijatý, 282 za, proti zdržal sa prijatý, 283 za, proti zdržal sa zamietnutý, kompromis 34 eh, za, proti zdržal sa prijatý, prijatý. Teraz ideme na pozornosť návrh 288 e, za, proti, zdržal sa zamietnutý. Pozornosť návrh 35 s ústnym pozmeňujúcim návrhom. Je niekto proti ústnemu pozmeňujúcemu návrhu? Nie, teda s ústnym pozmeňujúcim návrhom e, pozmeňujúci návrh 35, kto je za, proti, zdržal sa prijatý, kompromis 35 za, proti, Držal sa prijatý. Ideme k pozmeňujúcemu návrhu 91, kto je za, proti, zdržal sa prijatý. Pozmeňujúci návrh 37, za, proti, zdržal sa prijatý. Pozmeňujúci návrh 38, za, proti, zdržal sa prijatý. Pozmeňujúci návrh 39, za, proti, zdržal sa prijatý sa návrh 40 za, proti, zdržal sa prijatý. Pozmeňujúci návrh 31 za, proti, zdržal sa prijatý. sa návrh 292 za, proti, zdržal sa prijatý. Kompromis 36 za, proti, zdržal sa prijatý. Pozmeňujúci návrh 315 ako sa tu píše. 315 za, proti, zdržal sa zamietnutý. Pozmeňujúci návrh 316 za, proti, zdržal sa prijatý. Kompromis 37 za, proti, zdržal sa prijatý. Kompromis 38 za, proti, zdržal sa prijatý. Pozmeňujúci návrh 62 Pozmeňujúci návrh 62, kto je za, proti, zdržal sa, prijatý. Pozmeňujúci návrh 63, stiahnutý, prepačte. Kompromis 1, za, proti, zdržal sa, prijatý. Kompromis 2, za, proti, zdržal sa, prijatý. Pozmeňujúci návrh 71, čo je totožné zo 71. 71, si návrh 71 za, proti, zdržal sa prijatý. A 72. To je totožné zo 73, ospravedlňujem sa, takže hlasujem 82, 73 za, proti, zdržal sa prijatý. 74 za, proti, zdržal sa prijatý. Pozmeňujúci sa 75 vypadáva. Teraz ideme na 76 za, proti zredal sa prijatý, kompromis 3 za, proti zredal sa prijatý, kompromis 4 za, proti zdržal sa prijatý, kompromis 5 za, proti zdržal sa prijatý, Kompromis 6 za, proti, zdržal sa prijatý. Kompromis 7 za, proti, zdržal sa prijatý. Pozmeňujúci návrh 89 za, proti, zdržal sa prijatý. Pozmeňujúci návrh 90 za, proti, zdržal sa prijatý. Kompromis 8 za, proti, zdržal sa prijatý. Pozmeňujúci návrh 4, kto je za, proti, zdržal sa prijatý. Kompromis 9 za, proti, zdržal sa prijatý. Kompromis 10 za, proti, zdržal sa prijatý. Kompromis 11 za, proti, zdržal sa prijatý. Kompromis 12 za, proti, zdržal sa prijatý. si návrh 110, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal prijatý. Kompromis 13 za, proti, zdržal sa prijatý. Kompromis 14 za, proti, zdržal sa prijatý. Kompromis 15 za, proti, zdržal sa prijatý si návrh 121 stiahnutý. 122, kto je za? Proti, zdržal sa prijatý. 123 za, proti, zdržal sa prijatý. 124 za, proti, zdržal sa prijatý. 126 za, proti, zdržal sa prijatý zamietnutý. Kompromis 16 za, proti, zdržal sa prijatý. si návrh 130 e, za, proti, zdržal sa prijatý. 131 za, proti, zdržal sa zamietnutý. Kompromis 17 za, proti, zdržal sa prijatý. si návrh 100 38 za, proti, zdržal sa prijatý. Kompromis 18 za, proti, zdržal sa prijatý. Pozmúci návrh 141 stiahnutý. A ideme na kompromis 19 za, proti, zdržal sa prijatý. Kompromis 20 za, proti zdržal sa prijatý. Teraz ideme na konečné hlasovanie, elektronické hlasovanie. Otváram hlasovanie. A zatváram hlasovanie. Áno, 35 za, plus môj hlas 36 za, plus váš, nie? 37 za. Pán Kocolino 38 za. 38 za. 37. Lebo stále mi nefunguje karta. 37 za, 1 proti, 1 sa zdržal. Blahoželám pán Van Nistelrooy. A musím zablahoželať aj nám všetkým, lebo to prvá, bola prvá legislatívna téma v rámcových návrhoch. Takže veľký úspech, ďakujem. And we now. A teraz budeme pokračovať ďalšou veľmi dôležitou témou. Spravodajkyňou je tam pani Breso. Ide o stanovisko výboru REGI k Európskom celému fondu Plus, ESF Plus. Pani Breso, rada by ste vystúpili. Ďakujem pekne. Pani predsednička, dovolte mi, aby som sa stručne vyjadrila. prvom rade sa chcem poďakovať všetkým kolegom za to, ako rýchlo sa nám túto tému podarilo prebrať. Ja si myslím, že pripravené kompromisy zodpovedajú nášmu spoločnému vnímaniu toho, že Európsky sociálny fond patrí do koheznej, do regionálnej politiky. O toto ide vlastne aj v pozmeňovacích návrhoch a v kompromisoch. Celkovo mám pocit, že sme zohľadnili podľa možností stanovisko všetkých. Ďakujem pekne a dúfam, že sa to prejaví aj počas hlasovania. Ďakujeme pekne, Mercedes, takže poďme rovno hlasovať. Začneme návrhom 15. Za, proti, kto sa zdržal, zamietnuté. 107. Kto je za, kto proti, kto sa zdržal, overme. 107. Hlasovanie otvorené. Koniec hlasovania. Ja som proti. Ja som proti, takže je to 19 k 19. A vám už to funguje? No dobre. Takže je to 19 k 19, to znamená, že je to zamietnuté. Dobre, pokračujeme 111 s ústnym pozmenením. Je niekto proti tomu ústnemu pozmeneniu spravodajkyne? Nie, takže s ústnym pozmenením kto je za, kto proti, kto sa zdržal, prijaté. 108 za, proti, kto sa zdržal, prijaté. 109, kto je za, kto proti, kto sa zdržal? Zamietnuté. 110. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Prijaté. 112. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Mám pocit, že, zamere, že zamietnuté, ale radšej to overme. 112. Hlasovanie otvorené. Koniec hlasovania. Zamietnuté. Ešte aj môj hlas sa pridáva k tým minusovým. Takže zamietnuté. 113. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Znova mám pocit, že to bolo rovnako väčšinou zamietnuté. Želáte si overiť? Dobre. 113. Hlasovanie otvorené. Koniec hlasovania. Zamietnuté. Presne tie isté čísla. Kompromis 1. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Kompromis 2. Za? Proti? Kto sa zdržal? Prijaté. 121 s ústnym pozmenením. Nie niekto proti tomu ústnom pozmeneniu? Nie. Kto je za? Teda aj s ústnym návrhom. Kto proti? Kto sa zdržal? Prijaté aj s ústnym pozmenením. Pokračujeme 122. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Kompromis 3. Za? Proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Kompromis 4. Za? Proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Kompromis 5. Za? Proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Kompromis 6. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Kompromis 7. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Prijaté. 143. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Prijaté. 144. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Kompromis 8. Za. Proti? Kto sa zdržal? Prijaté. 148. Kto je za? Nehlasujeme? Yes, I think... Áno, shared competency, je to tam napísané s výborom M po Envy, ale to nebráni v tom, aby sme hlasovali. Takže poďme, 148, kto je za, kto proti, kto sa zdržal, zamietnuté. 149, kto je za, kto proti, kto sa zdržal, prijaté. 151, za, proti, kto sa zdržal, prijaté. Kompromis 9. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Prijaté. 154. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Prijaté. 155. Kto je za? Kto proti? Poprosím vás poriadne, zdvíhajte ruky. Ešte raz, kto je za? 155 stále za. Teraz proti. Kto sa zdržal? No, radšej to overme. Ani to zdvihnutie rúk nepomohlo. Hlasovanie otvorené. Koniec hlasovania. A prijaté. Vidíte. 156 za, proti, kto sa zdržal, prijaté. 157. To je výlučne Envy, čiže to nemusíme hlasovať. Alebo hlasujeme, hlasujeme. 157. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. 158 za. Proti? Kto sa zdržal? Prijaté. 159. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. 160 za, proti, kto sa zdržal, prijaté. 161, kto je za, kto proti, kto sa zdržal, zamietnuté. 162 za, proti, kto sa zdržal, zamietnuté. Kompromis 10 za, proti, kto sa zdržal, prijaté. Kompromis 11 za, proti, kto sa zdržal, prijaté. Kompromis, pardon, nie, návrh 173, kto je za, kto proti, kto sa zdržal, zamietnuté. Kompromis 12 za, proti, kto sa zdržal, prijaté. Kompromis 13 za, proti, kto sa zdržal, prijatý. Kompromis 14 za, proti, kto sa zdržal, prijatý. 185K, kto je za, kto proti, kto sa zdržal, zamietnuté. 186, kto je, neodpada, neodpadá, iba keby bol 185, čiže 186, hlasujeme, kto je za, kto proti? Kto sa zdržal? Zamieta sa. 187 za, proti, kto sa zdržal, prijaté. Chcete to overiť? V poriadku. 187. Hlasovanie otvorené. Koniec hlasovania prijaté. To 88 odpadá, lebo prešla 87. Pokračujeme 190, 190 aj 1, aj 2. To sú identické. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Kompromis 15, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijatý. 196, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, zamieta sa. 197, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijatý. Kompromis 16, kto je za, kto proti, kto sa zdržal, prijatý Prijatý. Kompromis 17. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Prijatý. 207. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Zamietnutý. 208. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Mám pocit, že prijaté, ak chcete overiť, overíme. Tak, prijaté. 209. Kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijaté. 210 za, proti, kto sa zdržal, zamietnuté. 211 za, proti, kto sa zdržal, prijaté. 212 za, proti, kto sa zdržal, prijaté. 213. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Pokračujeme 214. Alebo 221 odpadá. 214 je takmer identický s 226. Čo to znamená takmer identický? To je ako takmer tehotná. Dobre, tak hlasujme samostatne, keďže je tam to slovo almost, tak Takže 200, 214, kto je za, kto proti, kto sa zdržal, prijaté. 226, kto je za. No sú identické, keď sú takmer identické. Takmer hlasujeme. Dobre, obsahovo sú identické, takže nemusíme hlasovať o 2.6. Takmer, takmer prijaté. 215, 215. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Prijaté. 216 netreba, odpadá. Pokračujeme kompromisom 18. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Prijatý. Návrh 222. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. 223. Za? Proti? Kto sa zdržal? Prijatý. 14. Kto je za? A ten odpada, prepačte. aj tie ďalšie, čiže pokračujeme návrhom 227. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnutý. 228. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Zamietnutý. 229. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Prijatý. 230 za, proti, kto sa zdržal, prijatý. 231, kto je za, kto proti, kto sa zdržal, prijatý. Tým pádom 232, ktorý je identický, je tiež schválený. 233 s ústnym pozmenením. Od spravodajky nie, niekto proti tomu ústnemu návrhu nie, takže hlasujeme spolu s ním. 233, kto je za, kto proti, kto sa zdržal, prijaté. 234 za, proti, kto sa zdržal. Mám pocit, že prijaté. 235, kto je za, kto proti, kto sa zdržal, prijaté. 236 za, proti, kto sa zdržal, zamietnuté. 237 za, proti, kto sa zdržal? Prijaté. 238 za, proti, kto sa zdržal? Prijaté. 239 za, proti, kto sa zdržal? Prijaté. 239, pardon, 40 za, proti, kto sa zdržal? Prijaté. 241, kto je za, kto proti, kto sa zdržal, prijaté. 242 za, proti. Bohužiaľ bez mikrofónu, vystúpenia mimo predsedničky. Nesúhlasíte, aby sme hlasovali unblock? Dobre, nebudeme. Takže sme postupne 242 bola prijatá. Pokračujeme 243. To je za. Kto proti? Kto sa zdržal? Prijaté. 244. Kto je za? kto proti, kto sa zdržal, prijaté. 245, kto je za, kto proti, kto sa zdržal, prijaté. 246, kto je za, kto proti, kto sa zdržal, prijaté. 247, za, proti, kto sa zdržal, prijaté. 248, kto je za, kto proti, kto sa zdržal, prijaté. 249, kto je za, kto proti, kto sa zdržal, prijaté Prijaté 250, kto je za, kto proti, kto sa zdržal. Prijaté 251 za, proti, kto sa zdržal. Overme 251. Hlasovanie otvorené. Koniec hlasovania. Môžeme ho vidieť, ten výsledok? No, ja hlasujem tiež proti, čiže zamietnuté. Teraz 252, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijaté. 253, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijaté. 254, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijaté. 255, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijaté. 256, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijaté. 257, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, zamietnuté. Takže overíme 257. Hlasovanie otvorené. Koniec hlasovania. Zamietnuté. Jednotka. Zase vystúpenie bez mikrofónu zo sály. Žiaľ, tlmočníci nepočujú, keď sa vystupuje bez mikrofónu. Áno, ja stále hovorím, že som proti na záver hlasovania. Vyznieva to vtipne, ale bohužiaľ nefunguje mi hlasovacia karta. Nikoho neuprednostňujem. Ja som rovná s vami. Dobre, takže pokračujeme ďalším návrhom za, proti, kto sa zdržal. Prijaté. 16. Kto je za, kto proti, kto sa zdržal. Prijaté. 17. Kto je za, kto proti, kto sa zdržal prijaté. Kompromis 19 za, proti, kto sa zdržal, prijaté. Kompromis 20, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijaté. Kompromis 21, kto je za, kto proti, kto sa zdržal, prijaté. Návrh 29, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijaté. 30 za, proti, kto sa zdržal. Overíme návrh 30. Hlasovanie otvorené. Končím hlasovanie. Prijaté. Nevidela som to, mrzí ma to. Moja chyba to bola. 31. 31. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Kompromis 22. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Kompromis 23. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. Kompromis 24. Kto je za? Kto je za ešte stále? Kto proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Kompromis 25. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Návrh 49, ústne pozmenený spravodajkyňou. Je niekto proti tomu ústnemu návrhu? Nie, takže hlasujeme spolu s ním. 49, kto je za, kto proti, kto sa zdržal? Prijaté. Kompromis 26, kto je za, kto proti, kto sa zdržal? Prijaté. Kompromis 27, kto je za, kto proti, kto sa zdržal, prijaté. Teraz návrh 64, kto je za, kto proti, kto sa zdržal, prijaté. 65, kto je za, kto proti, kto sa zdržal, prijaté. Aj s ústnym návrhom. Prijali sme to spolu s týmto ústnym návrhom. Teraz kompromis 28. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. 70. 73, pardon, 73 s ústnym návrhom. Kto je Niekto má námietky? Nie. Dobre, takže s ústnym 73, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Overme. 73 s ústnym návrhom. Hlasovanie otvorené. Koniec hlasovania. Zamietnuté. A ja sa pridávam k minusovým hlasom. Teraz 74 za, proti, kto sa zdržal, zamietnuté. Radi by ste overili? Môžeme. 74. Hlasovanie otvorené. Koniec hlasovania. Zamietnuté. 75. Neodpada? Náhodou nie. 75, kto je za, kto proti, kto sa zdržal, Zamietnutý. Kompromis 29 za, proti, kto sa zdržal? Prijatý. 80 s ústnym pozmenením. Namietky nie. Takže spolu s ústnym návrhom 80, kto je za, kto proti, kto sa zdržal. Prijaté. Kompromis 30 za, proti, kto sa zdržal. Prijatý. Kompromis 31 za, proti, kto sa zdržal, prijatý. 89 za, proti, kto sa zdržal, prijatý. 32 kompromis, kto je za, kto proti, kto sa zdržal, prijatý. 94, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijatý. 95, kto je za, kto proti, kto sa zdržal? Zamietnutý. Kompromis 33. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. Návrh 100. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Prijatý. 101. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Prijatý. Teraz 102. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Zamietnutý. 103, kto je za, kto proti, kto sa zdržal. Prijatý. 104 za, proti, kto sa zdržal. Zamietnutý. 105, kto je za, kto proti, kto sa zdržal. Prijatý. 106, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal. Zamietnutý. A teraz záverečné hlasovanie. Hlasujte elektronicky. Koniec hlasovania. Mňa pridatajte k plusovým tento raz, čiže 36 za, dvaja proti, nezdržal sa nikto. Blahoželáme pani Breso. A to je druhá téma v novom rámci. Tiež to prebehlo výborne. a Ďakujem, že ste takí trpezliví. A teraz môžeme pokračovať správou kolegu Dojča, Európsky fond na prispôsobenie, na prispôsobenie sa globalizácii, prepačte. Pán Dojč, chcete vystúpiť? Nie, takže poďme rovno hlasovať. Začneme 13, hej? 13, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Kompromis 9, kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Kompromis 10 za. Proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Kompromis 11 za. Proti? Kto sa zdržal? Prijaté. 80. Dobre hovorím? 80. Kto je za? Proti? Kto sa zdržal? Prijaté. 81 za, proti, kto sa zdržal, prijaté. Kompromis 12 za, proti, kto sa zdržal, prijaté. Kompromis 13, kto je za, kto proti, kto sa zdržal, prijaté. Kompromis 14 za, proti, kto sa zdržal, prijaté. 98, kto je za, kto proti, kto sa zdržal? Tuším prijaté. Kompromis 15. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté. 101. Ako to vyzerá? 101. Za. Proti. Kto sa zdržal? Zamieta sa. 102 prepačte, 100. Návrh 100. Trošku som predbehla, stovka za, proti, kto sa zdržal, zamietnuté. 102 za, proti, kto sa zdržal. Toto radšej overme. 102 elektronické overenie. Hlasujte. Koniec hlasovania. Zamieta sa. A, zamietnuté. 109. Odpadá, dobre. Odpadá, čiže 103. Áno, 103 za, proti, kto sa zdržal, zamietnuté. 104 odpadá, 105 za, proti, kto sa zdržal, prijaté. 106, kto je za, kto proti, kto sa zdržal, prijaté. 107 za, proti, kto sa zdržal? Prijaté. 108 za. Proti. Kto sa zdržal? Prijaté. 110 za. Proti. Kto sa zdržal? Prijaté. 111 za. Proti. Kto sa zdržal? Zamieta sa. 112. Jasné, že overíme. 111. Hlasovanie otvorené. Koniec hlasovania. Zamietnuté. Teraz 112. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Kompromis 16. Za? Proti? Kto sa zdržal? Prijatý. Kompromis 17. Za? proti, kto sa zdržal prijatý. 116 za, proti, kto sa zdržal prijatý. Chcete to overiť? Tak overíme 116. -ku. Nech sa páči, hlasujte. Zamietnuté. Dobre, 116 sme overovali. A zopakujeme to. Ešte raz otvorím hlasovanie. 116. 6, 116. Hlasovanie otvorené. Konec hlasovania. Zamietnuté. Kompromis 18. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Kompromis 19. Za? Proti? Kto sa zdržal? Prijaté. 119, pardon, 121, kto je za? 121 za. Proti? Kto sa zdržal? Zamietnutý. 122 za. Proti. Kto sa zdržal? Zamietnutý. Želáte si overiť? 122. Hlasovanie otvorené. Konec hlasovania. Zamietnuté. 123. Kto je za? kto je proti, kto sa zdržal. Rovnaká väčšina zamietnuté, 124. Kto je za, kto proti, kto sa zdržal, prijaté. 125. Kto je za, kto je proti, teraz kto sa zdržal, zamietnuté. Kompromis 20. Kto je za, kto proti, kto sa zdržal, prijatý. Pokračujeme návrhom 129. Za, proti, kto sa zdržal, prijatý. 130 za, proti, kto sa zdržal, zamietnutý. 131 za, proti, kto sa zdržal. Ja mám pocit, že prijaté. Overíme 131. Hlasovanie otvorené. Konec hlasovania. Zamietnuté, lebo ja sa pridám k minusovým hlasom. Áno, to je ten spomínaný zlatý prst. Som rada, keď som to ja. V národných parlamentoch sa stáva veľmi často. Veľmi dobre to viete, tuto nie je až také časté. Dobre, takže pokračujeme. 132, kto je za, kto proti, kto sa zdržal Prijaté 133, kto je za, kto proti, kto sa zdržal, zamietnuté 134 za, proti, kto sa zdržal, prijaté 9 za, proti, kto sa zdržal, prijaté 135, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, zamietnuté 136, kto je za, proti, kto sa zdržal, zamietnuté. 137 za, proti, kto sa zdržal, zamietnuté. 138, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijaté. 139, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijaté. 140, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, zamietnuté. 141, kto je za, kto proti, kto sa zdržal, zamietnuté. Kompromis 21, kto je za, kto proti, kto sa zdržal, prijaté. Pokračujeme návrhom 144, kto je za, kto proti, kto sa zdržal, prijaté. 145 za, proti, kto sa zdržal, prijatý. 12 za, proti, kto sa zdržal, prijatý. 14 za, proti, kto sa zdržal, prijatý. 15 za, proti, kto sa zdržal, zamietnutý. 16 za, proti, kto sa zdržal, prijatý. 17 za, proti, kto sa zdržal, zamietnutý. Chcete overiť 17 v poriadku. Hlasovanie otvorené. Konec hlasovania. Zamietnuté. Ešte aj ja sa k tým minusom pridávam. Dnes ste veľmi negatívna, pani predsednička. Polepším sa. Dobre, kompromis 1. Za, proti, to sa zdržal. Prijatý. 22, kto je za, kto proti, kto sa zdržal. Prijatý. Kompromis 2. Za, proti, kto sa zdržal. Prijatý. 27, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal? Zamietnutý 28. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnutý. Kompromis 3. Za? Proti? Kto sa zdržal? Prijatý. Teraz pokračujeme 31. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Prijatý. Kompromis 4. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Prijatý. Návrh 39 za, proti, kto sa zdržal, zamietnutý 40 za, proti, kto sa zdržal, zamietnutý 41 za, proti, kto sa zdržal, 40 pardon, e, prijaté. Kompromis 5 za, proti, kto sa zdržal, prijaté. Pokračujeme 47 za, proti, kto sa zdržal. Dobre, overme 47. Hlasovanie otvorené. Koniec hlasovania. Zamietnuté. 48. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Kompromis 6. Za proti, kto sa zdržal. Prijaté. 53 za, proti, kto sa zdržal, zamietnuté. Kompromis 7, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijaté. 56, to je za, kto proti, kto sa zdržal, overme. 56, Hlasovanie je otvorené. Konec hlasovania. Ja som tiež proti, takže zamietnuté. Ja slúbujem, že sa to budúcna polepším. Teraz 57 za, proti, kto sa zdržal, prijaté. 57 zopakujeme. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Prepačte. 59. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Kompromis 8. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté. A ešte 62, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, zamietnuté. Záverečné hlasovanie. Hlasovanie otvorené. Koniec hlasovania. 36 za. Teraz hlasujem za. Už som pozitívna. Už sa zlepšujem. Takže 36 hlasov za, 2 hlasy proti, nezdržal sa nikto. Takže blahoželáme. Pán Dojč, výborný výsledok. Ďakujem pekne. A teraz môžeme pokračovať posledným hlasovaním. Ide o stanovisko pána Fita. Chcete pán Fito vystúpiť? Nie, dobre. Takže Poďme rovno hlasovať. Začnime návrhom 1. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté. 2. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Toto overme. Dvojku overujeme. Hlasovanie otvorené. Koniec hlasovania. A návrh bol prijatý. Nevidela som to. Teraz trojka odpadá, čiže návrh 4. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Prijatý. 5. Po častiach. Prvá časť za. Proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Teraz druhá časť. Kto je za? kto proti, kto sa zdržal, prijaté. Návrh 6 s ústnym pozmenením, ak nie sú námietky, kto je za, kto je za, kto proti, kto sa zdržal, prijaté. A teraz ďalšie ústne pozmenenie, nový text odseku 6. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté ten ústny pozmeňovací návrh. Teraz pokračujeme kompromisom 1. Kompromis 1. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Návrh 9. Za. Proti. Kto sa zdržal? Zamieta sa. Ústne pozmenenie nový text. Socialisti žiadajú, kto je za, kto proti, kto sa zdržal. Prijaté. Teraz návrh 10 s ústnym pozmenením, ak súhlasíte. Dobre, 10. Kto je za, kto proti, kto sa zdržal. Pardon, teraz je proti. Kto sa zdržal. Môžeme to prosím preveriť. Preveríme desiatku. Ja mám pocit, že to bolo prijaté, ale istá si nie som. Takže overíme. Hlasovanie otvorené. Koniec hlasovania. Jasnou väčšinou prijaté. Jedenáctka nie, lebo prešla desiatka. 12. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Kompromis 2. Za proti, kto sa zdržal, prijaté. Teraz návrh 16, kto je za, kto proti, kto sa zdržal, prijaté. 17 za, proti, kto sa zdržal, prijaté. 18 s ústnym pozmenením, kto je za, kto proti, kto sa zdržal, prijaté. A teraz poďme k záverečnému hlasovaniu, elektronicky hlasovanie otvorené. Koniec hlasovania. 35 hlasov za a 1 proti. Blahoželáme pánovi Fitovi a ďakujem vám za celé toto hlasovanie. Very well done and... Dobre, a teraz ideme k poslednému bodu na programe a to je prebranie návrhu z e, stanoviska. od pána Omarže. Takže Regi sa rozhodlo mm, predložiť stanovisko k e, správe z výboru pre rybolov o návrhu o fonde pre Európsky námorný a e, rybolovný fond a pán Omarže je tam spravodajca a predniesie dnes e, svoj návrh. Žiadam vás o ticho v sále. Ďakujem pekne.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 pre medzinárodnú guverné mori. Dovolte mi hneď na eh, začiatku poďakovať ultraperiférnym eh, oblastiam a zámorským eh, oblastiam. Pre nich je Európska únia prvým morským, morskou oblasťou Hmm. Európska únia tu rozohráva dôležitú úlohu a má mimoriadnú osobitú zodpovednosť v týchto Toto sa odráža aj v mojich das Meer ist unser Gemeingut, poznámka. Toto, toto bohatstvo má obrovskú hodnotu a je mi veľmi dôležité, aby sme, to, aby sme tento ekosystém udržali a musíme robiť všetko preto, aby sme more chránili. Samozrejme, my äh, tu máme äh, rybolovnú politiku v mysle regionálne ďalšie. Samozrejme, more spája rôzne oblasti Európskej únie, aj tie, ktoré sú veľmi odľahlé. Klimatické zmeny spôsobili, že, že oceány sú byť ohrozené, výška hladina mora stúpa a to znamená, že sociálne ekonomické faktory a životné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 na základe našich ostrovných a pobrežných oblastí a morských priestorov. oblastí chcem poukázať na to, že potrebujeme veľmi silný plán, kde pôjde o udržanie, o udržanie diverzitovej diverzity. Toto všetko eh, sa musí potom toto všetko musí poviesť k rozpočtu, ktorý bude musieť byť rovnako vybavený, ako bol doteraz. Mnohé z týchto oblastí sú pod ochranou a boli vlastne zakopované, začlenené, začlenené do ochránených oblastí, ktoré sme mali takto a v poslednej perióde, pokiaľ by sme pokračovali ďalej, tak potom nebudeme mať ani jeden, jednu rybu, ani, ani žiadne ďalšie lástorníky, ktoré by sa mohli loviť po roku 2018. My um, máme zase úpravy predchádzajúceho fondu, pretože tieto vlastne spôsobom boli anulované. My sme potom mali osobitné regulácie, výnimočné regulácie, ktoré boli, ktorými sa urobili výnimky v oblasti rybolovu. <coughs> A takisto regulácie DCP, ktoré umožnili teda, pardon, reguláciu DCP. Das sind die verschiedenen äh, toto sú tie jednotlivé eh, toto boli teda jednotlivé nástroje na ähm, low Prüfung äh, mm. äh, ah. äh, tak, ako to bolo, a bolo to upravené tak, ako sa to aj pre periférne oblasti upravovalo v tom čase. Takže je to tak, že sa často Eh, že, boli, že boli určité regulácie úpravy pre lode plaviace sa pod vlaťami tých štátov, um, ale na európskej a eh, medzinárodnej úrovni sa vlastne sme eh, sa snažili znižiť znečistenia morí. Včera sa Európsky parlament, parlament odhlasoval E, európsky program pre e, vyčistenie a dekontamináciu oceánov. Mm, potom e, tu obozenia proti ilegálnemu rybolovu. A tu sa postupuje veľmi ostro, ako aj v rámci toho dekontaminácia morí. To znamená oslobodenie morí od, od umelých hmôt a výškov. Za tretie je dôležité, že excelomné metódy sa nebudú financovať e, z fondu, napríklad ťažnou, e, ťažnou e, sieťou, ako aj pre množenie nadmierných výlov. To, čo si, toto považujeme za zásadné tak pre ochranu životného prostredia aj pre zachovanie e, rozumných pomerov. to je dôležité a musíme teda... Ja som, pardon, s dozvyškom, so zvyškom e, súhlasíme. Ja som teraz uvedol len veci, ktoré si myslíme, že by mali byť posilnené. Ja si myslím, že Ehm, je to zaujímavá téma, že budeme mať dobrú spoluprácu a ja by som takisto navrhovala, aby to, bolo ambicio, aby to bola ambiciozná správa, tak aby e, prispela k regionálnemu rozvoju e, v rámci tohto fondu. Ďakujem, teraz dám slovo teňovým spravodajcom, lebo máme e, veľmi hustý program, tak prosím, buďte struční. A najprv má slovo pán Frída.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 musíme byť aj veľmi inovatívni, pretože viac kontrol nevedú bezpodmienečne vždy k tomu, čo chceme, ale vedú skôr k zvýšeniu nákladov u správ jednotlivých podnikov. Je dôležité, aby tieto regióny e, sa zúčastnili na plánovaní celého tohto. Ja som presvedčená o tom, že sa dostaneme k lepšej spolupráci aj s lokálnymi orgánmi a bude to mať aj sociálne, ekonomické a zamestnanecko politické zisky a výhody. Toto by malo byť našim cieľom a toto samozrejme pôsobí súvisí s dvoma aspektami, ktoré musia byť zapracované do toho programu. Za prvé, najmenej unutranie doterajších prostriedkov. Máme tu vývoj pre rozdelenia priamých prostriedkov pre armujúce, keď e, po 2020 e, e, budú prostriedky krátené nebo ovoci stavu, teraz udržet percent jeho harmonujúce potom sa zredukuje, mal sa zredukovať rybolov, teda pretože pobrežný rybolov, aby sa, aby sa zdecimované stavy zregenerovali. Ehm, kolega hovoril o ultraperiférnych rybolovoch.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 potom sa budeme rozprávať aj o udržateľným zdrojom, pretože to sa týka äh, a hospodárstva, ekonomiky, aj äh, äh, turistický rybolov by sa mal podporiť, mal by tu byť marketing, prevádzkovateľov. To je pár vecí, ktoré by mali byť zohľadnené aj v novom nariadení. Potom konie, ďalšie vzdelávanie, oblasti a začnenie malých výrobných sektorov, pokiaľ tu máme nejaký impuls, čo sa týka aj zajtrajška. Musíme sa venovať malým ľuďom, čo pokiaľ nedáme zdroje, tak potom eh, nebudú teda nikdy začlenení do novom plánovaní programu. Máme aj eh, kapitolu vytváranie pracovných príležitostí a pracovných miest a začlenie nových mladých ľudí a proste vzdelávanie. To znamená,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 predovšetkým v výbore pre regionálny rozvoj, sa vie, čo všetko by bolo treba urobiť v oblasti eh, investícií a eh, s tým spojených oblastí, eh, s tým spojených oblastiach. Ide tu eh, o, o to, aby sa opätovne eh, obnovili infraštruktúry, eh, ktoré tu prepadajú, ktoré sú, ktoré sú zničené. Že ide o to, aby sme tie finančné linky doplnili držali spoločnou kooperačnou politikou, spoločnou, spoločným prepracovaním jednotlivých aspektov je možné dosiahnuť výsledky pre rozumnú rybolovnú činnosť. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem, pán Fito. Um, aj vy, prosím, buďte struční. Tweet, eh, Presidente. La prima per, eh, partendo dalla buona base sulla quale lavoriamo. Ja by som tu chcel um, povedať, že sa nám veľmi dobre pracovalo s spravodajcom, máme tu tri body. Za, za prvé to je to zjednodušenie, to sa zaviedlo aj pri ďalších, a, pri ďalších požiadavkách, pri hodnotení sektoru a takého a vlastne Zweitens, es geht darum, etwas zu tun, damit die Folgen angegangen werden, wenn es außerordentliche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 doplniť, takže sme naformulovali jednotlivé pozmeňovacie návrhy. Poprosíme mikrofón, nebolo nič počuť. Ďakujem, ja som tieňová spravodajkynia v tomto výbore, ale aj vo výbore pre rybolov a hlboko súhlasím s pohľadmi mojich kolegov, hlavne s kolegom Omarží. Návrh komisie rešpektuje princíp subsidiarity, ale žiaľ nerešpektuje um, princíp Mm, proporčnosti. Ten návrh e, mal poskytnúť príležitosť všetkým členským štátom, čo sa týka oblasti pre rybolov, pretože v niektorých oblastiach EÚ e, nie je udržateľný e, malý rybolov a preto musíme na novo vyjednať rybolovné kapacity, čo sa týka ďalšieho sme tam predložili mnoho pozmeňujúcich návrhov za účelom pružnosti a zjednodušenia, pretože si myslíme, že to treba v tom pokračovať. Považujeme dôležitosť eh, akvakultúry a ako alternatívneho dodavateľa komerčnému rybolovu, e, ktoré znižuje e, stovy rýb. E, zatiaľ čo si myslím, že by mala dostať väčšiu podporu, čo týka miery spolufinancovania a my si myslíme, že túto mieru treba zvýšiť. A v neposlednom rade miera spolufinancovania pre isté kroky e, sa musí zvýšiť s podporou inovačných krokov na miestnej rovni a podporovne sociálnych krokov v strategii miestneho vývoja a rozvoja a tiež e, podporu e, angažovania mladých rybolov, ryb, rybárov a myslím, že je potrebné aby boli zriadené isté e, kompenzačné platby za e, dočasné prerušenie rybolovu. A myslím, že všetky tieto kroky môžu byť pridanou hodnotou k e, rybolovu a akvakultúre. Ja prednesiem tieto názory aj vo výbore pre rybolov a dúfam, že e, naďalej v budúcnosti budeme veľmi dobre takto fungovať. Thank you very much and uh, Ms. D'Amato. Ďakujem pekne, pani D'Amato, prosím, buďte stručná. Grazie Presidente, salto i convenevoli, quindi... Ďakujem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 že si generácie chceme upozoriť na to, že e, je tu výmena generácií a, a takisto výmena e, rybolovných e, prostriedkov a lodí, rybarských lodí. Musíme si uvedomiť, že mladí ľudia musia byť preškolení, vyškolení a preškolení, takisto je potrebné senzibilizovať pre určité oblasti äh, rybolovu a äh, je potrebné, aby sa starali takisto o zdravie správy odzrejstva v Sedemnáctky chcem povedať, ja chcem doplniť nový odsek, ako by sa, ktorý mal vysvetliť a ako by tento nový fond mohol byť eh, implementovaný eh, do rizikomanagementu pre nové a rybolovné akvakultúry. To znamená, že sú tu eh, napríklad stráty klimatickými zmenami, povedzanostnými podmienkami, takisto sú veľmi často nehody na mori a tomuto chcem vyhľadať. Ďakujem vás, ďakujem za dobrú spoluprácu. Ďakujem. Európska komisia dostala teraz slovo. Sa páči. Ďakujem pani predsednička, budem veľmi stručná. Dovolte mi poďakovať sa spravodajcovi za tento návrh e, stanoviska. Nedokážem reagovať na všetky pripomienky, čo zneli, no chcem povedať pár vecí. Prvý Prvok, čo chcem zvrazniť, je zjednodušenie plnenia. A v dôsledku toho e, aj široký e, rozsah spôsobilých krokov. Takže e, keďže nemáme vyčerpací zoznam predpísaných opatrení, to znamená, že všetko je možné podporovať cez MFF, okrem jasného zoznamu činností, ktoré nie sú spôsobilé, alebo Eh, podmienných oblastí podpory. A to dáva členským štátom tú potrebnú prúznosť, eh, ktorá súvisí len s podporových konkrétnych eh, potreb. Ale to znamená, že všetky oblasti podpory, ktoré ste dnes uviedli, ako napríklad úloha žien alebo výcvik, to všetko už je spôsobilé. A druhý cieľ, ktorý chcem uviezť je, že tento nový návrh e, je zameraný na lepšie zacielenie úspechov e, z poločnej rybolovnej e, politiky a je to aj námorný fond EÚ, ktorý chce naplniť realizáciu spoločnej rybolovnej politiky aj medzinárodné záväzky, čo sa týka nakladania s oceánmi. Ale MFF je tiež veľmi dôležité na miestnej rovni v pobrežných e, obciach prostredníctvom podpory, ktorá je k dispozícii prostredníctvom miestneho rozvoja, ktorý e, práve vedú tieto obce. Jedna otázka k rozpočtovému rámcu. My navrhujeme zniženie 5% a toto zniženie zodpovedá do veľkej miery rozpočtovým e, dôsledkom stiahnutia sa Veľkej Spojeného kráľovstva. Naše výpočty preukazujú, že členské štáty by si zachovali v menovitom vyjadrení 96,5 treších e, obálok v súčasnom programovacom období. Posledné slovo k dôležitosti vzdialených regionov sa týka eh, najzdelenejších regionov, eh, sa domňame, že ten eh, návrh na budúci fond rieši konkrétne potreby týchto oblastí. Takže tento návrh komisie má strategický a integrálny prístup pre najzdelenejšie regióny a podporuje to ohraničenými sumami. Až do 50 týchto prostriedkov poskytuje, poskytujú fondy na kompenzáciu. Navyše, vyššia miera intenzity pomoci bude e, platiť pre e, najzelenejšie regióny. A toto je spolu s preferenčným e, nakladaním, ktoré navrhujeme pre drobný rybolov. A to by sme mali dať ako návrh e, s cieľom zabezpečenia, že tieto regióny budú sa rozvíjať. Ďakujem. Na záver, nech sa páči, kolega. Áno, budem stručný. Nebude to trvať dlho. Hlasovať v plene sa bude o 12. Zo všetkého, čo tu dnes odznelo, vidíme, že máme spoločnú líniu nášho výboru, tá sa dosť črtá a nebude zrejme ťažké dopracovať sa k e, spoločnej pozícii, ktorú budú zdieľať všetci. Ďakujem. Ďakujeme pekne. Naozaj ste boli struční. Ďakujem pekne. Poprosím koordinátorov, aby zostali. O, prepačte. Ušlo mi to. Lehota na pomocné návrhy tomuto stanovisku bude vo štvrtok 8. novembra na poludne. A je teraz um, rôzne, na to ani vlastne čas nemáme. Ďalšia schôdza bude 15. novembra. Bude to zase v Štrásburgu a teraz máme 10 minút na koordinátorov. A je tu iba jedna vec, ktorú chceme prebrať. In the coordinators meeting, right now. Okay. We have only one issue because we